Das Protokoll und die angenommenen Texte der Sitzung Zápisnica zo 16. februára je k dispozícii. Pýtam sa, či máte nejaké pripomienky k zápisnici z ostatného zasadnutia. Ak nie, potom je zápisnica týmto schválená. Právny výbor na svojom zasadnutí prvé.